rokovací proces bol koncom eh, rokovaní, ktoré sa nesli v duchu spolupráce. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Týmto uzatváram rozprávu. Hlasovať sa bude zajtra na poludne. Teraz, dámy a páni, prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Ide tam o správu, ktorú predkladá kolega Kačmarek a ide o prenesenie právomoci v oblasti riadenia vonkajšej pomoci komisie, z jej ústredia na delegácie a jeho vplyv na poskytovanie pomoci. A dávam slovo spravodajcovi, ktorý má 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Správa, ktorú vám teraz predkladám, sa týka dopadov tohto presunu právomocí tento proces už roky pretrváva a ide o to, aby sa to centrum riadenia presunulo z ústredia komisie na delegácie v príslušných príjemcovských krajinách. Dlhodobým cieľom je zvýšiť efektívnosť, urýchliť implementáciu pomoci a tiež lepšie riadiť eh, finančné postupy. Práve preto sa to týkalo aj výboru Kokobu, preto sa tým zaoberal aj výbor e, Kokobu. A potom aj lepšia kvalita podpory. Toto je ďalšia vec. Zajiste sa zhodneme na tom, že takéto prenesenie právomoci prinesie viacero výhod. Rozhodnutia sa budú príjmať bližšie k príjemcom, bude to efektívnejšie, pokiaľ ide o uh, operatívne otázky a harmonizáciu aktivít viacerých darcov. Zároveň nám tento prístup umožní e, lepšiu kontrolu zo strany miestnych orgánov. Takýto prenias právomoci však nevyrieši všetky problémy, to by som rád zdôraznil. Máme tu ešte aj ďalšie veci, ktoré bude potrebné zabezpečiť, aby naozaj efektívnosť pomoci bola čo najvyššia. Pomoc ktorej riadenie prebieha decentralizovaným spôsobom, toto je stále veľká miera, takže, pardon, to, čo sa riadi centralizovanie, že stále je toho veľa a práve preto je lepšia spolupráca medzi komisiou, členskými štátmi a francúzskými krajinami, je potrebná lepšia koordinácia našich aktivít lepšie pridelenie úloh a väčšie zameranie práve na tie oblasti, kde Európska únia má konkurenčnú výhodu a kde naozaj môže priniesť pridanú hodnotu. Toto je podľa mňa správny postup do budúcna, tak aby sme tú efektívnosť pomoci naozaj zvýšili. Prenos právomoci znižuje transakčné náklady pri poskytovaní pomoci. Toto je dobrá vec, ale toto nie je jediná metóda na znižovanie nákladov. Sú tu ďalšie možnosti, ako napríklad rozpočtová podpora, ktorá sa zameriava do väčšej miery na potreby v príjemcovských krajinách. Ja si myslím, že je tu aj množstvo ďalších vecí, na ktoré sa budeme musieť zamerať, aby sme tú efektívnosť zvyšili. V ostatných rokoch sme boli svedkami zmien v zložení tímov, ktoré pôsobia v delegáciách. Je tam viac zamestnancov, ktorí sa zaoberajú politickými a obchodnými otázkami a práve preto vyzývame komisiu, aby táto zabezpečila, že tam bude lepšia rovnováha tak, aby všetky funkcie boli rovnako zastúpené. Ďalej máme obavy, pokiaľ ide o vysokú mieru e, zmien e, zamestnancov. Taktiež tie kontaktné miesta by mali byť vytvorené také, ktoré by zaručovali koherentnosť všetkých aktivít týkajúcich sa rozvojovej pomoci, tak aby politiky Európskej únie pre jednotlivé príjemcovské štáty mohli byť e, preverené. Európsky fond, rozvojový fond by sa mal viac zameriavať na otázky ostraňovania chudoby, pretože vykorenenie chudoby je jednou z našich úloh, je to článok 208 Lisabonskej zmluvy. Ďalej zdôrazňujeme, že ani Európska komisia, ani členské štáty by nemali využívať súčasnú súčasnú krízu ako výhovorku alebo ako zdôvodnenie prijatia prístupu viac za menej, lebo toto by viedlo k nižšiemu personálnu vybaveniu delegácií. Takže poprosím vás o podporu pre túto správu a ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám za váš prejav. A teraz, dámy a páni, otváram postup CatchCI. Dvaja rečníci sa hlasia. Prvý prehovorí pani, prvá prehovorí pani Paseku raportul prezentat acum... Pán predseda, ja si myslím, že toto je veľmi dobrá správa, ktorá podporuje inštitucionálne zmeny, ktoré vznikli na základe Lisabonskej zmluvy. Reorganizácia komisie vytvorením externej akčnej služby, to je základ e, e, presunu e, časti našej rozvojovej politiky. Management zahraničnej pomoci zo strany delegácií bude lepším riešením kvôli priamému kontaktu s miestnou populáciou. Ľudia, ktorí pracujú v týchto delegáciách, musia mať dostatočné zaškolenie, aby lepšie spravovali tieto fondy pretože toto je úplne nový druh činnosti, ktorú musia vykonávať. Predesenie pravomoci musí byť spojené s revíziou činnosti všetkých ostatných agentúr, ktoré pracujú v teréne, aby sme mohli jasnejšie identifikovať finančné priority, ako aj situácie, kde financovanie, kde je finančné prekryvanie sa ja podporujem úlohu, ktorú budú hrať e, miestne orgány. A ďal, ďalší rečník, pán Pereira. Ďakujem, pán predseda. Efektívnosť našej rozvojovej pomoci je veľmi dôležitá a sú tu otázky, ktoré sú ďaleko za otázkami riadenia, či už je centralizované alebo nie v delegáciách komisia, ako ja správne povedala, musí, spravodajca povedal, musí tu byť konsistencia konzistencia medzi politikami EÚ a agentúrami pre e, rozvojovú pomoc. Je tu veľká potreba, potreba pre vhodnosť poskytovania pomoci musí to byť v súlade so sociálnymi cieľmi, musí to byť implementovateľné. EÚ v tejto oblasti by mala skutočne podporovať a nenanúcovať niečo. Mala by sa pozrieť na potreby a možnosti z pohľadu suverenej vôle, suverenej vôle ľudí, ktorých sa to týka a e, samospolupráca by mala byť podporovaná. Rozvojová pomoc by sa mala sústrediť na plné využitie miestneho potenciálu príslušných ľudí, aby sa nezvyšovala ich závislosť, čo znamená, že často veľká časť pomoci, ako v tejto chvíli sa vráti do krajiny pôvodu, aby sa kúpili tovary a služby okrem iných vecí. Ďakujem za váš príspevok a teraz dávam slovo pánu komisárovi Levandovskému. Pán predseda, pán spravodajca, milí kolegovia, vítame správu pána Kačmarka, ako aj správu e, auditorského dvora, čo sa týka prenesenie právomoci ktoré prinesie pozitívne výsledky. A ja si myslím, že prinesenie právomoci pomôže teraz poskytnúť pomoc rýchlejšie a lepšie e, prijímateľom aby sme využili ten potenciál, treba e, určiť e, úroveň obsadenia personálom a skutočne sa zavizujeme, aby sme zlepšili to, čo bolo naznačené správe e, súdneho dvora, e, auditorského dvora, aj toho, čo povedal pán Kačmarek vo svojej správe. Musíme lepšie merať výsledky našej pomoci, to znamená, musíme sa e, sústrediť viac na výsledkovo orientovanú kultúru. Sú tu ľudské zdroje, musíme sústrediť tam, kde je skutočne zistená potreba a naše dodatočné potreby sú africké a susedské delegácie. Ako sa spomínala otázka obratu. Je to skutočný problém vzhľadom na 40 našich zamestnancov, ktorí sa kontrahujú e, voľným kontraktom a zvýšenie tohto pomeru by mohlo byť skutočným problémom pre budúcnosť. Preto, aby sme zmiernili e, e, problém kontrahovaných agentov, presúvame kontrahovaných agentov z centrál smerom na delegácie a keď sa ukončia kontrakty. A chceme vidieť 6-ročné kontrakty a nie kratšie kontrakty v budúcnosti. A e, kolega spravodajca a parlament, a parlament by mali e, podporiť naše úsilie v tomto smere. Vzťah novej, novej akčnej služby to je veľmi dôležité pre budúcnosť. My sme si dohodli pracovné e, aranžma, aby sme si rozdelili prácu a tu je obrovská zodpovednosť šéfov delegácií ktorí budú konať nielen ako e, povolujúci e, pracovníci, ale aj budú sa starať o konzistenčnosť e, služby. Komisia je zodpovedná za implementáciu rozpočtu a komisia je absolútne zodpovedná voči parlamentu. A určité prenesenie je pozitívny vývoj. Budeme sledovať rady a pokyny, ktoré sú v správe dvora auditorov aj správe pána Kačmareka, aby sa to ešte v budúcnosti zlepšilo. Ďakujem, pán komisár. rozpráva je práve uzavretá. Hlasovanie prebehne zajtra o 12. A dámy a páni, chcel by som vyhlásiť, že na dve minúty bude naše roko- rokovanie prerušené, potom budeme pokračovať.